mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Dámy a páni, drahí kolegovia, dobrý deň. Chcel by som vás informovať o tom, že do dánčiny, finčiny, lotištiny, malčtiny a ešte niektorých ďalších jazykov nebudete mať tlmočenie. Viete, že máme isté priority pri jazykoch. Naše na zasadnutie bude vysielanie e, webstream a až e, na vystúpenie nášho hostia, ktorá nám bude hovoriť o nerozširovaní zbraní. Takže ak nie sú žiadne námietky, považujeme program za schválený. A teraz tu máme e, so švedským predsedníctvom schôdzu na programe. E, otázka o nerozširovaní, tak e, tu vlastne by sme mali mať osobné posolstvo pána Solanu. Bude tu potom ešte výmena názorov s komisiou o programe Galileo. Je vous, je Chcem využiť toto zasadnutie aby som vás poinformoval, že ja 8. a 9. novembra pôjdem do Štokholmu, kde sa zúčastním na stretnutí národných parlamentov, teda konkrétne ich klubov, ktoré sa zaoberajú obranou. Budeme mať stretnutie so švedským e, predsedníctvom, teda pán veľvyslanec, ja vás vítam. Je naozaj vo zvyku počas našej e, práce mať e, ako hostia predsedníctvo COPS, ktorý nás príde poinformovať o svojom programe, o svojej práci, o rozličných programoch, ktoré prebiehajú. Takže budeme tu mať výmenu informácií o vnímaní tých, a vývoji týchto rozličných misií, ako aj o rozličných bodoch, E, švedského predsedníctva, najmä priorít, tak ako nám ich e, predložil pán minister Bild na začiatku júla na výbore AFET. No a teraz by som dal slovo vám, aby sme mali viac priestoru na výmenu. Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, za tento úvod a za tú možnosť, že sa môžem obratiť e, k tomuto podvýboru. Blahoželám vám e, všetkým, ktorí ste boli zvolení a znovu zvolení do tohto podvýboru čo musí byť veľmi zaujímavá práca, e, z môjho pohľadu najzaujímavejšia zo všetkých výborov a podvýborov. A môžem sa teda k vám obrátiť Naše predsedníctvo má ambíciu pokúsiť sa e, nastoliť čo najlepší dialog s vami, s parlamentom, vo veciach, ktoré sa týkajú uh, zahraničnej uh, bezpečnostnej politiky, urobiť maximum, aby ste boli pravidelne informovaní a dnes e, po, sa budeme snažiť hovoriť o niektorých prioritách švedského predsedníctva. E, naše predsedníctvo sa začalo len nedávno, ale snažíme sa, posnažíme sa sem prísť aj ku koncu nášho predsedníctva. Možno, že toto stretnutie potom bude iné, pretože v tomto čase už e, sa porozprávame o tom, či sa nám podarilo napredovať v niektorých prioritách Európskej únie, ktoré sme si pre seba stanovili. No a teraz by som chcel povedať niekoľko slov k tej vojenskej stránke zahraničnej bezpečnostnej politiky a potom spomeniem civilný aspekt, e, poviem niekoľko takých prierezových komentárov, len veľmi rýchlo sa dotknem niektorých víziev, ktoré sa týkajú našich misií. No ale ešte predtým by som chcel povedať, že je to taký významný rok, pretože sa nachádzame v momente desaťročného fungovania tejto spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a je to dôvod na oslavu, pretože to bol veľmi úspešný projekt, úspešná práca. Niektorí hovoria, že ešte je veľa práce pred nami. Ale dovolte mi ešte povedať, že Ja som v tom e, tábore, ktorí považujú túto prácu za prácu, kde sa veľmi e, pokročilo v oblasti EBOP. No a postoj, ktorý budeme skúmať, je realistický a síce ten, či akokoľvek to už diskutujeme interne, vždy je tu konštatovaný vzrastajúci dopyt e, smerom na Európsku úniu, aby sme vysielali misie do sveta a je to taký globálny záväzok, aspoň doteraz to tak bolo. No ale v každom prípade myslím, že sa nachádzame v etape, kedy nebudeme robiť nejaké zásadné oslavy napriek tomu, že máme tu 10-ročné výročie, ale budeme sa uh, snažiť o to, aby sme identifikovali našu presnú pozíciu, e, snažili sa identifikovať silné a slabé stránky, kde musíme vynaložiť väčšiu snahu, kde sú potrebné zlepšenia v týchto nástrojov, e, čo je vo, veľmi e, významná časť SZBP. A teda budeme sa snažiť pokračovať, zlepšovať tieto misie a okrem toho je tu ešte dopyt aj v rámci Európskej únie, aby tieto nástroje boli efektívne, aby sa používali do takej miery, ako sme do nich vložili finančné prostriedky, aby sa využívali čo najefektívnejším možným spôsobom. Čiže toto je naše súčasné, naša, naša súčasná pozícia, no a potom spomeniem, kde sme vynaložili zvýšenú snahu, kde, k čomu prikladáme väčší e, dôraz. Také hlavné témy, na ktoré sa budeme pozerať Concept, think, uh, Európske bojové jednotky. Nevyužívajú sa až do teraz a myslíme si, že je na čase, aby sme sa politicky porozprávali o tom, prečo to tak je, prečo tieto jednotky sa nepoužívajú Eh, či tam je mm, absencia dopytu, ale v každom prípade je to dôležité pre Európsku úniu, pre ministrov obrany, obzvlášť, aby prediskutovali to, či tento nástroj si vyžaduje zlepšenie, aby bol použiteľnejší, pružnejší. Eh, generál Beržant spomenul túto vec eh, prednedávnom v tomto podvýbore a my sa tomuto chceme venovať Nasledujúca etapa eh, bude stretnutie ministrov obrany na konci tohto mesiaca. A dúfame, že tá diskusia sa spustí, aby sme eh, dosiahli konsenzus ohľadom toho, že tieto bojové jednotky sa nasadia alebo budú použiteľné. Samozrejme, že sú tu mnohé ďalšie aspekty, od ktorých sa s vami rád porozprávam, keď eh, sa dostaneme do tej fázy otázok a odpovedí po mojom príspevku. Druhá oblasť, kde chceme e, vynaložiť našu snahu je e, námorný dozor, námorná kontrola. Toto je taká mm, prierezová práca, je to taký pilier, veľa snahy e, spočíva na pleciach členských krajín. Týka sa to skúmania udalostí s vážnym environmentálnym dosahom, dosahu, rôzne misie, ktoré by tiež mohli zlepšiť e, schopnosť e, takejto námornej kontroly. Je to tiež otázka toho, kde je taká interoperabilita medzi tými civilnými a vojenskými potrebami by sa mohla zlepšiť. No a Našou ambíciou je združiť a zlepšiť koordináciu medzi rozličnými aspektami námornej kontroly počas e, nášho krátkeho predsedníctva. Tretia téma, ktorú som chcel spomenúť, sa týka um, e, obraného priemyslu. Uh, tu prebiehajú rozličné diskusie a jedna oblasť, ktoré by sme sa chceli dotknúť hlavne v čase um, hospodárskych problémov, je otázka harmonizácie a transparentnosti na zbrojnom trhu. Niekedy sa e, to nazýva vytvorenie takej rovnakej úrovne alebo vytvorenie rovnakých pravidel pre všetkých hráčov Zdá sa, že zlepšená eh, transparentnosť a harmonizácia v členských eh, krajinách a spôsob eh, verejného obstarávania je oblasť, kde v čase hospodárskych problémov má zmysel túto oblasť zlepšovať. Sú tu dôležité veci, ktoré boli vykonané v rámci komisie, ale ako som už povedal, ministri obrany sa tomu budú venovať zo svojho vlastného uhla pohľadu. No a na záver, a toto si tiež myslím, že patrí, e, je to súčasťou súčasného trendu zefektívniť e, európsku obranu a EBOP, e, teda urobiť maximum zlepšiť vzťahy medzi Európskou úniou a inými organizáciami, ako je napríklad NATO. Toto je veľmi zložitá téma. Všetci vieme, že sú to politické dôvody, prečo nespolupracujeme plne a e, dôvody, ktoré sú e, sú takého druhu, že nemôžeme prislúbiť ich e, riešenie v nasledujúcich 4 mesiacoch, ale teda zdá sa nám, že akákoľvek bude tá politická blokáda, vždy máme dobrý dôvod, aby sme sa snažili o zlepšenú spoluprácu Európskej únie a NATO. E, už e, na viacerých oblast, vo viacerých oblastiach spolupracujeme v Kosove, v Afganistane, teraz e, v Somalsku. No a potrebujeme zabezpečiť z toho praktického pohľadu, aby koordinácia bola hladká. Toto je otázka bezpečnosti, ale tiež toho, ako maximálne a skoordinovane využiť naše zdroje. Takže toto sú hlavné štyri témy, ktorým sa chcem venovať na, z, toho, z pohľadu toho vojenského, e, no a teraz civilného pohľadu. Dopyt e, po našich službách veľmi narastol. My sme tomu radi. Toto je Eh, švédsky taký východiskový bod. Európska únia sa snaží zlepšiť svoje civilné schopnosti, pretože, ako som povedal už predtým, EBOP eh, e sa riadi dopytom a tu má Európska únia zvlášť pridanú hodnotu, pretože my sme klubom, pokiaľ ide o ľudské práva, tak veľmi dbáme na dodržiavanie všetkých e, zákonov a pravidel a naše civilné operácie a projekty e, sú oblasťou, kde môžeme prispieť pridanou hodnotou. Takže e, nadviazali sme na, na prácu predošlých predsedníctiev. Snažili sme sa urobiť takú inventúru, kde sú potrebné veci ešte zlepšiť. No a snažíme sa, aby sme čo najskôr eh, tú prácu zlepšili, snažíme sa nájsť eh, ten najvhodnejší personál, ktorý bude vyslaný do misií a to je trošku ťažšie v tejto civilnej ako v tej vojenskej eh, oblasti. V tej vojenskej oblasti zvyčajne je prístup k personálu taký ľahší a je, tento personál je disponibilný pre zahraničné misie. v tej, v civilnej oblasti je to komplikované, pretože mnohí sudcovia a mm, verejní funkcionári sú veľmi vyťažení doma a členské krajiny majú pocit, že si nemôžu dovoliť ich vyslať do zahraničia, pretože by im vytvorili prázdne miesta vo veľmi dôležitých vrstvách. E, no a teda, čo môžeme urobiť? Identifikovali sme niekoľko vecí, kde sa žiada zlepšenie, ale tie diskusie musia ešte pokračovať. A jedna z vecí, o ktorú sa budeme snažiť, že budeme analyzovať situáciu v členských krajinách. Niektorých, niektoré majú problémy poskytnúť príslušníkov policia sudcov, niektoré majú menej problém, niektoré veľmi pokročili v svojich národných stratégiách, no a hlavne nordické krajiny e, prispievajú nad rámec toho bežného priemeru. Niektoré väčšie členské krajiny sú pod touto úrovňou možno e, toho, čo by sa očakávalo Takže o čo sa snažíme je, aby členské krajiny sa mm, stretli, ľudia, ktorí sú zodpovední za tieto otázky, e, aby tu prebiehal dialog o tom, aké sú najlepšie možné postupy, aká je najefektívnejšia národná stratégia, čo doteraz fungovalo. Toto organizujeme a tomu sa venujeme e, tým najlepším možným systematickým spôsobom. Je tu tie, sú tu tiež civilné e, respondenčné týmy, nie je to taká civilná bojová skupina, ale je to e, taká kľúčová bunka pre expertízu, ktorá má byť k dispozícii pre členské krajiny na, na rýchle násadenie e, do misií alebo špecifick, plnenie špecifických urgentných e, úloh. Myslíme si, že tento nástroj tu je, ale nepoužíval sa veľmi často, v podstate len veľmi, veľmi ojedinele. Myslíme si, že tento nástroj si vyžaduje také zlepšenie preto, aby nasaditeľnosť bola rýchlejšia, čiže snažíme sa o nový pohľad na tento koncept. No a ďalší spôsob, e, ako tie misie v tej civilnej oblasti zlepšiť, sú častejšie stretnutia toho druhého a tretieho e, piliera tých zodpovedných ministrov, no a ministri spravodlivosti a vnútra diskutujú o týchto aspektoch, e, e, budú o tom diskutovať na jeseň. Samozrejme, že musíme týchto ľudí vyslať. Ministri spravodlivosti a vnútra sa samozrejme pozrú na to, či môže týchto ľudí postrádať. E, snažíme sa, e, aby argument zarezonoval teda ten, že boj e, s kriminalitou v mierových misiách v Bosne, vyslanie policajných síl na tieto miesta je efektívnym spôsobom, ako bojovať s kriminalitou v našich vlastných krajinách. Týka sa to globalizácie, medzinárodných boja proti medzinárodným zločinom, medzinárodným zločinom. Čiže snažíme sa, aby tento, toto posolstvo prešlo v perspektíve zlepšovania a v tom boji proti kriminalite. Európska únia má e, Európsky policajný koncept z roku 2002 Mali sme teda potrebu eh, revidovať tento koncept, aby sme zabezpečili jeho mm, vysokú úroveň, teda modernosť, no a aby naše misie boli moderné, aby sa dodržiavali všetky zákony a dôležitý aspekt spočíva aj v boji proti kriminalite, aby sa teda vychádzalo z rovnakého konceptu. Tu sa snažíme budeme sa snažiť o pokrok v nasledujúcich mesiacoch. Pokiaľ ide o vybavenie, aj tu sú nedostatky, e, ktoré Európska únia má. Nemáme primerané vybavenie, nemáme ho dostatočne rýchlo, no a snažíme sa e, pozerať na vybavenie E, také, mať také medzisklady, kde by sa toto vybavenie, kde by sme mali toto vybavenie rýchlo k dispozícii a rýchlo by sa dokázalo nasadiť priamo v teréne. Potom verejné obstarávanie. Tu sa ukazuje, že Európska únia má veľmi komplikované pravidla verejného obstarávania. E, je v našom záujme, aby tí najlepší ponúkajúci, aby získali e, tieto zákazky pri e, plnej transparentnosti, ale na nešťastie, pokiaľ ide o rýchle nasadenie, e, misií EBOP e, je ohrozené, pretože napríklad e, bezpečnostné e, vybavenie alebo komunikačné zariadenie prichádzajú veľmi neskoro a náš civilný personál nemôže ísť napríklad do Afganistanu predtým, ako je plne vybavený. Takže snažíme sa o rámcové dohody, aby poskytovatelia boli schopní rýchlo poskytnúť alebo už vopred poskytnúť toto vybavenie a aby tu bola lepšia vizibilita. Čiže toto sú eh, v krátkosti e, veci, ktoré si vyžadujú zlepšenia. Potom sú tu niektoré prierezové témy, týkajú sa civilnej aj vojenskej oblasti a sú tak nad úrovňou týchto priorit, ktoré som už spomenul. Je tu myšlienka e, zlepšenia vojensko-civilnej spolupráce. Toto je otázka, ktorej sa chceme venovať zo, zo z tej stránky mm, schopnosti a disponibility e, od, do roku 2010 e, je naplánovaný takýto proces Nevieme ešte, či tieto veci dokážu byť úplne spojené, ale určite sú tu synergie, ktoré sú možné. A dnes máme civilnú misiu v Bosne a vojenskú misiu na tom istom mieste. Zná sa nám teda, že by sa tu dali ušetriť e, zdroje a peniaze, e, teda v závislosti od určitej logistickej podpory, kde by sa dali veci spojiť. Berú do úvahy samozrejme, že je tu rozličná kultúra a rozličné potreby. Zdá sa nám ale, že toto je oblasť, e, kde sa oplatí skúmať ďalej. Tiež si myslím, že e, jedna z hodnot EBOP je, že, že oproti ostatným organizáciám sme najviac pokročili, pokiaľ ide o výber nástrojov, ktoré máme, či už v tej vojenskej alebo e, civilnej oblasti. A ak dokážeme tento mix Eh, zladiť lepším spôsobom ako ten, ktorý, ktorý máme, napríklad už v tej plánovacej etape, tak tam by sme mohli dosiahnuť zlepšenia. Ďalšia otázka, eh, kde máme určité nedostatky v oblasti podpory, je mediácia. tom súbore nástrojov, ktoré máme v oblasti SZBP a EBOP, tá mediácia bola niekedy efektívna, Máme vysokého zástupcu Solanu, ktorý efektívne rokuje s niektorými premiérmi a prezidentmi. A napríklad pokiaľ ide o revolúciu v Ukrajine, máme úspešné príklady mediácie, napríklad vo Fajrom. A ďalšie e, pozitívne príklady e, z, špeciálni zástupcovia Európskej únie na denodenej báze sú konfrontovaní s veľmi ťažkými konfliktami vo svojej práci. A my chceme vedieť, či dostávajú dostatočnú podporu, či sú dostatočne dobre vyškolení. A z tohto dôvodu sme ich e, všetkých zhromaždili v jednej miestnosti, sadli sme si s nimi Javier Solana, Carl Bild, e, bývalý premiér. Sme sa pozerali proste na to, kde by sa dala, naše, kde by sa dala naša mediačná schopnosť zlepšiť. Rodový aspekt, e, to vás neprekvapuje, zo strany švedského predsedníctva, ten je aj naďalej dôležitý. E, myslím, že túto e, agentu sme dokázali dať do popredia, tu musíme pokračovať v našej práci. Špecificky sa budeme venovať školeniu, aby sme zabezpečili to, že ľudia, ktorí sú vyslaní na školenia a na misie EBOP, aby boli efektívne vyškolení ohľadom rodovej politiky a ohľadom etického kodexu, pokiaľ ide o niektoré veľmi citlivé Eh, rodové otázky eh, musia byť integrálnou eh, časťou tohto, tejto práce BOP. Ľudské práva všeobecne. Ďalšia oblasť, ako som už povedal predtým, jeden z dôvodov, prečo Európska únia je žiadaná, aby bola súčasťou riešenia konfliktných situácií, je to, že my sme veľmi kredibilná organizácia, pokiaľ ide o podporu ľudských práv interne a myslím, že sa od nás čaká, že naše skúsenosti a know-how sa využije e, aj v tej externej rovine. Preto naše e, misie EBOP musia byť príkladom toho, ako sa dodržiavajú ľudské práva a my v tomto spolupracujeme s vysokými zástupcami. Juncker a teda spoločne pracujeme na týchto veciach. E, reforma bezpečnostného sektora, tu sa dopyt zvyšuje, je to dôležitý aspekt v našej práci, to, čo robíme v Kongu, DRC, e, Guinea-Bissau a tu musíme mať zabezpečenú primeranú expertízu v našej e, práci francúzske predsedníctvo iniciovalo prácu uh, na týchto veciach a my chceme pokročiť ešte ďalej. No a pokiaľ ide o konceptuálny uh, rozvoj EBOP, um, ešte nás čaká veľa práce a jedným zo spôsobom neustáleho zlepšovania je poučenie sa z doterajšieho procesu, Európska únia by si mohla počínať ešte lepšie, keď skúmame výsledky našich misií. Je jasné, že sme urobili chyby a týmto chybám musíme v budúcnosti zabrániť. Musíme byť transparentní, otvorení mm, mm, ohľadom toho, aké chyby sme urobili, ako sa z nich e, poučiť. Ľudia, ktorí nás e, pozorujú teda nielen znútra, ale aj zvonka, e, musia vidieť toto zlepšenie našej práce. Myslím si, že toto je v záujme nás všetkých, aby e, táto kontrola, toto skúmanie bolo transparentné. Je to tiež spôsob, ako sa zlepšiť. Pán predseda, ešte na záver veľmi stručne prejdem niektoré projekty, nebudem spomínať všetky. Len sa chcem sústrediť na tie, ktoré sa najpravdepodobnejšie objavia a budú predmetom COPS. V týchto nasledovných mesiacoch Bosna. Tam je vojenská, vojenský projekt eh, IFO Alter a eh, civilná misia teda v oblasti policajnej spolupráce, ktorá prebieha už dlhé roky. No a mm, tá vojenská misia kde je asi 2000 vojakov, je blízko, teda blíži sa k záveru, k úspešnému záveru a vyvstane teda otázka transferu, aby e, naša vojenská prítomnosť boja, bola oveľa e, ľahšia, aby sme sa sústredili viacej na školenia. Tento transfer sa musí urobiť takým spôsobom, aby sa nevytváralo napätie v Bosne, a musí sa to skoordinovať e, s ďalšími s ďalšou ambíciou, teda našou ambíciou kancelária vysokého zástupcu a musíme takto začať proces. E, e, tento proces nahradíme takým braselským procesom a, a musíme uľahčiť pristúpenie Bosny do Európskej únie prostredníctvom teda žiadosti e, na začatie takéhoto procesu a my chceme zabezpečiť, aby tu boli všetky možnosti na to, aby sa teda táto kancelária vytvorila. V Kosove podvýbor je určite informovaný o ťažkostiach, ktoré tam e, e, prevládajú. Peter Fajt, myslím, že tu bol v AFETE minulý týždeň a viete, že prebiehajú diskusie o tom, že je tu podpor, potreba podpísania mierového procesu so Srbskom. Musíme urobiť maximum, aby Eurolex fungoval a aby mohol fungovať v prostredí, ktoré určite nie je bez komplikácií, ale chcem povedať, že uspokojivé ohľadom Eulaxu je to, že je to veľká misia, bola pozitívne prijatá všetkými e, stranami, robí si dobrú prácu, ale toto prostredie je veľmi ťažké. Niektoré krajiny neuznávajú Kosovo, ale je tu nie je tu otázka aby 27 členských krajín plne podporilo túto misiu. To je veľmi dôležité, zvlášť v fáze, kedy táto misia je veľmi operatívna a tiež eh, je v popredí tých ťažkých eh, vecí, ktoré sa týkajú interakcie rôznych skupín, etnických skupín v Kosove. No a zo strany predsedníctva chceme dodržiavať alebo dbať na ten záujem. Eulex súhlas v Pristine je tá spolupráca s misiami, ktoré pracujú v službách všetkých komunít v Kosove. Toto, na, na tomto nám veľmi záleží. Afganistán, ministri obrany a ministri zahraničných vecí diskutujú uh, o úlohe Európskej únie v Afganistane. Nezabúdajme ani na policajné misie, asi 400 e, ľudí tu ako v mnohých iných krajinách sa snaží teda snažíme sa o naplnenie týchto misií a e, veľmi sa angažujeme, aby naša práca v tejto oblasti bola zlepšenia. Bude to záležať aj od postoja členských krajín, ako prispe, prispejú. Momentálne ešte nemôžeme byť spokojní so všetkými postojmi, ale aj tu e, sa chceme zaviazať k veľmi vysokej podpore. E, je to veľmi dôležitá práca, ktorú uznávajú aj afgánske orgány. Toto zohráva veľmi dôležitú úlohu v oblasti napríklad e, školenia a strategickej práce e, v rezorte policie to je jedným zo spôsobom, ako môžeme znížiť dlho, z dlhodobého pohľadu našu vojenskú prítomnosť v Gruzínsku. Pokiaľ ide o Gruzínsko, e, tu prebehla veľmi úspešná práca. E, za dva týždne sa nám podarilo spustiť e, fungovanie bez väčších incidentov, ale fungujeme tam v prostredí, ktoré je zložité, ale ktoré sa ani nestalo jednoduchším po v nútenom stiahnutí sa jednotiek OECD a e, OSN, pretože e, je tam nedostatok spolupráce minimálne z ruskej strany. Snažíme sa definovať e, úlohy monitorovacej misie EÚ pod názvom MMM. Zložitá situácia vychádza z toho, že Európska únia je teraz asi najprominentnejšou e, organizáciou, ktorá je tam prítomnou, operácia Atalanta, e, operácia na somalskom pobreží, veľmi úspešná misia, musím povedať, členské krajiny prispievajú, e, dejú sa nové príspevky. Išlo o reakciu na veľmi súrny problém piráctva, ktorý negatívne Eh, ovplyvnil poskytovanie medzinárodnej pomoci eh, zo strany medzinárodného spoločenstva. Misia bola naozaj závažný, závažnou pomocou pri zlepšovaní životných podmienok Somalšanov. Mali sme eh, dojem, že je, to v, že je to správne a treba pokračovať, ale doplniť treba túto činnosť o väčšie úsilie priamo v Somálsku so snahou zlepšiť e, podmienky práce prechodnej vlády a mali by sme tiež sa starať o záujmy Somalčanov v ich prospech. Rada v júli rozhodla o tom, že budeme identifikovať množstvo oblastí, kde by Európska únia mala sa snažiť v e, Somalsku robiť viac, aby sme doplnili e, ďalšie operácie, ďalších organizácií. Je to veľmi e, vratká situácia, takže to nie je ľahké e, svoju činnosť e, koordinujeme veľmi úzko so Spojenými štátmi a s OSN. Pán predseda, myslím, že v, tej, v tejto fáze preruším svoje slova na úvod. Je tu ešte množstvo tém, ale radšej vyhradím čas otázkam z pléna. Chcem vám poďakovať za pozvanie a teším sa na vaše nielen otázky, ale aj poradenstvo. Ďakujem, pán veľvyslanec, za celý tento e, kompletný prednes a perspektívu situácie. Určite to by bola veľa otázok a komentárov medzi mojimi kolegami. Ešte skôr, ako im dám slovo, mám dve otázky, e, kde by som si rád vypočul takú širšiu odpoveď. Najskôr skupina eh, Battle Group a otázka, eh, z ktorej vlastne švedské predsedníctvo urobilo dôležitý bod. Takže eh, treba klásť dobré otázky. Môj e, koncept treba používať, prečo to nefunguje. Ešte pred schôdzou ministrov máte nejaké predstavy, akú odpoveď na túto otázku by ste dali? No a potom, pokiaľ ide o misiu Atalanta, naozaj Vzhľadom na úspech, ktorý zohráva v boji proti pirátstvu a veľmi dobré číselné údaje, ktoré nám prichádzajú z rozličných agentúr, ktoré využívajú ten program, rád by som vám položil otázku o našich dohodách s keňskými úradmi, pretože jeden z problémov, ktorý tu vystáva, tak to je práve súdne riešenie v, najmä a teda súdne pokračovanie v Keni zajatým pirátom. Takže to sú moje otázky. A teraz pán kolega Van Orden. Uh, much, uh, ďakujem, pán predseda. Ďakujem uh, vám, pán Skúk, za vaše prínosné slova o momentálnych prior prioritách ESDP eh, a CSP. Po desiatich rokoch činnosti sú tu mnohé slova ľútosti, že sa dalo urobiť viac. Sú tu aj takí, ktorí hovoria o tom, že sme nikdy nemali vôbec s EBOP začínať. To sú len také slova rozptilujúce eh, alebo odkláňajúce nás od skutočných záujmov EÚ a takisto nás eh, odkláňajú od tých uh, od tej aliancie s partnerom, o ktorého tu ide. A to je samozrejme NATO. Ide samozrejme aj o, o vojnové, bojové jednotky, ktoré e, máme v teréne. Sú tu na to dôkazy a ja som prekvapený, že ste viac nepovedali o Afganistane. Afganistan je ozaj na prvom mieste našich obáv Nevieme si ani len predstaviť, aké sú konsekvencie našej činnosti. Ak sa veci dejú správne, nemyslím tým, že e, by sme mali pokračovať tak, ako sa diali v posledných rokoch, mesiacoch, ale myslím si, že členské krajiny a, e, a všetky krajiny, členské krajiny NATO a tiež samozrejme neutrálne krajiny prispievajú e, mis, mis, k misii ISAF e, v Afganistane, napríklad aj 400 švédskych e, pracovníkov sa zúčastňuje činnosti misie ISAF. V roku 2005 dokonca vaši švédsky, váš švédsky personál mal dve úmrtia, bohužiaľ. Prekvapuje ma, e, že nie je tu zameranie na Afganistan a na to, akú hodnotu by mohol mať prínos e, k budúcnosti. Hovorili ste o Eupole. Eupol je e, úprimne povedané katastrofou už od svojho počiatku. E, množstvo prostriedkov plynulo do tejto misie, ale nevidíme efektívne výsledky a je nevyhnutné, aby ten tréning efektívnych afgánskych politikov policajných zložiek e, prebiehal. Američania robia množstvo e, krokov a kladem si otázku, či spolupráca s e, americkými snahami je správna. Kladem si otázku, či my sami v EÚ si koordinujeme svoju činnosť v Afganistane. Ide o možno nedostatky v koordinácii činnosti s NATO, takže dali by sa tu riešiť aj tieto, aj iné obavy. Množstvo sa deje v občianskej oblasti a množstvo e, treba urobiť práve v občianskej spoločnosti Afganistanu. Medzi iným rekonštrukciu a roz, e, roz, roz rozvoja tých e, zložitých oblastí, kde je bezpečnosť vratka, tam by sa dalo veľa urobiť v úzkej spolupráci s vojenskou činnosťou. Množstvo oblastí, e, pán predseda, by sa dalo ešte tu e, riešiť, ale nebudem váš čas príliš naťahovať. Chcem len povedať, že v tomto okamžiku všet, va, e, vaše, vaše zameranie by sa malo zacieliť na Afganistan, na to, aby tu boli efektívnejšie politiky v tejto snáď najdôležitejšej oblasti pre nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem, pán Paško, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. My teraz môžeme možno diskutovať o tom, kto má pravdu ale teraz už e, existuje e, vlastne istá situácia, ktorú treba e, akceptovať, pretože my sme vytvorili túto misiu, my sme ju vyslali, to je dobrá filozofia, táto filozofia takisto sa uplatňuje aj u našich švedských priateľov a pán minister, ja s vami súhlasím, že z istého hľadiska ešte musíme niektoré veci vyjasniť E, v prvom rade chcem povedať, že podľa vystúpenia pána veľvyslanca je jasné, že keď sa hovorilo, že Atlantik bol rozdelený medzi tých, ktorí môžu, a to je Amerika, a áno, aj my, my, my by sme tiež mohli, teda my sme Európa. No a pokiaľ ide o ešte o tieto ďalšie skupiny, tak ja si kladem otázku, že prečo ich máme, keď disponujeme rozličnými sílami na e, zásahy, najmä ak sme ešte tieto skupiny neglobalizovali a ak tu je problém konsenzu, ak niektoré krajiny nie sú e, e spokojné s nasadzovaním týchto skupín, ak to nechcú, tak by sme ich nemali nasadzovať. No a potom si myslím, že operácie, v ktorých sme v súčasnosti zapojení, nie sú pripravené na tieto skupiny, alebo oni nie sú pripravené na takýto typ vojenských operácií, bez toho, aby došlo k akémusi rozvod, rozvodu medzi týmito sílami, teda tieto e, taktické zoskupenia, s ktorými my naše prezentácie robíme. Ďalší bod spolupráca s NATO je pre fungovanie e, týchto taktických skupín nevyhnutná, pretože zlý sen tých plánovačov obrany e, využívať síly, ktoré sa používajú ako e, akčné síly NATO, ale ktoré sú vlastne nasadzované ako technické sily. To je skutočne to najhoršie, čo môže byť a to je jediný vhodný recept, ako zablokovať užitočnosť a využívanie týchto skupín pri ich nasadeniach. Ja si myslím, že ten politický aspekt je jasný, je absolútne potrebné mať lepšiu e, spoluprácu, ale navyše tu máme ešte ten praktický aspekt a ten je potrebné vyriešiť ďalší bod. Máme tu námorný dohľad. Mm, vieme, čo sa deje a prečo? Prečo to potrebujeme vedieť? Preto, aby sme mohli zasiahnuť vždy tam, kde to bude nevyhnutné. Myslím si, že dohľad, e, námorný dohľad musí byť prepojený s možnosťou zasiahnuť. E, pre také situácie, o ktorých sme už hovorili, prírodné katastrofy, ilegálna imigrácia a tak ďalej. To však znamená, že treba rovnako vyriešiť niektoré právne problémy. E, môžeme niek- k niektorým sa vrátiť, ale čo s nimi budeme potom robiť? Ja si myslím, že všetké zmeny musia byť usporiadané. To nie sú len technické otázky námorného dohľadu, ale čo budeme robiť? keď pri tomto dohľade natrafíme na niečo. Myslím si, že je dôležité e, sledovať e, všetky kroky týchto síl ďalej. E, dôsledky skutočnosti, že tieto obranné politiky sú národnými politikami a my tu máme vyslovene niektorých národných šampiónov, ale jedna vec, vy ste hovorili o rámcovej dohode a tam by sme mohli získať. A práve tým smerom by sme mali ísť. Áno, mediácia. Žiadajú nás, e, žiadajú nás o sprostredkovanie. Áno, využíme sprostredkovateľov, ak môžeme tak prísť k výsledkom. Ďakujem, pán Svoboda. Ďakujem pekne. Nadviažem na tú vetu, ktorú pán Basko spomenul. V Afganistane nikto nemôže povedať áno, môžeme. Všetci hovoria, mohli by sme urobiť niečo. Ale toto je iná e, oblasť. Mám dve otázky. Prvá z nich sa týka bojových skupín. Povedali ste niečo také, ako že bojové skupiny boli vytvorené preto, aby boli použité, takže buď ľutujete, že sa nepoužili v minulosti, v minulých rokoch, mesiacoch a moja otázka je, e, máte na mysli nejaký špecifický prípad alebo prípady v minulosti, kedy by sme boli mohli použiť tieto bojové skupiny vo väčšej miere, ako sa tomu e, stalo, napríklad misie v Čade a podobne. A kde sú, e, aké sú tie špecifické aspekty a prípady, ktoré máte na mysli? A druhá otázka sa týka námorného dohľadu. Myslím, že toto je veľmi dôležitá téma a podľa mňa, aby sme presvedčili našich občanov o nevyhnutnosti e, spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky, toto je jeden z príkladov, kde by sme mohli demonstrovať našim občanom, ako dôležité bude pre Európsku úniu niečo urobiť e, spolu s NATO alebo s e, inými hráčmi. Toto sa netýka len NATO alebo len niektorých národných vlád. Je to skutočne európska záležitosť, e, bezpečnostná otázka, pirátstve, environmentálne témy a podobne. Čiže moja otázka znie, povedali ste to, ale nepovedali ste, či to funguje, ako to funguje, kde sú problémy, ehm, uvažuje predsedníctvo o niečom podobnom, kde by sa takýmto spôsobom demonstrovala dôležitosť týchto projektov? Možno, že pán Van Vorden alebo niekto iný by mohli presvedčiť o tom, ako by mohla byť spoločná zahraničná bezpečnostná politika dôležito, dôležitá, pretože to je naozaj mix civilného a vojenského aspektu, environmentálnych a politických aspektov. Podľa mňa toto je veľmi dôležité. Mohli by ste niečo k tomu dodať, či ste alebo nie ste spokojní so súčasným stavom? spôsobom veci a to by sa malo urobiť v nasledujúcom čase, aby sa veci zlepšili. Ďakujem pekne, pán Galer, a potom dám slovo pánovi veľvyslancovi, aby zodpovedal toto prvé kolo otázok. Ďakujem, pán predseda. Toľko z vás sa už pýtalo na tie bojové jednotky, tak sa už e, takmer bojím spýtať, ale predsa len, aké argumenty, ktoré by boli proti ich nasadeniu, musíte vy prekonávať na to, aby ste mohli ich aj funkčne nasadiť. E, čo sa deje, keď niektorá tá či ona členská krajina je na rade, keď povie, že to nejde? Aké argumenty používa? Prečo to nejde? Mimochodom, chcem vám poďakovať za dobrú prezentáciu tém, ktorými sa vaše predsedníctvo chce zaoberať. Ešte snáď jedna otázka k EUPOLu v Afganistane. Hovorili ste o tom, že aj Američania sa podielajú na e, vzdelávaní policistov, majú celkom iný koncept a tu mám otázku, sme už pokročili tak ďaleko, že by sme boli s Američanmi zosúladení a že by dávalo e, zmysel, že to vzdelávanie bude rovnaké. A ďalšia otázka sa týka toho, že neexistuje nejaká silná tradícia centrálno-štátneho charakteru v Afganistane. Keby sme centrálne vzdelávali policiu a posílali ju do daných regiónov, nebolo by tu snad nebezpečenstvo, že ľudia na, v teréne by to vnímali skôr ako cudzie jednotky. Nemali by sme snáď e, teritoriálne, decentrálne vzdelávať e, miestnych ľudí, ktorí by potom aj v danom e, lokálnom meritku boli nasadzovaní. No a ešte snáď otázka s tým priamo súvisajúca. E, následne bude prednášať pani Janela. E, I pôjde o výmenu názorov k, k, dohode, k dohovore o nešírení jadrových zbraní. E, aký je tu status quo k, k tejto tejto problematike, kde, kde sa nachádzajú, v akom štádiu príprav sme, príprav na nové rokovanie o e, dohodách o nešírení. Ďakujem, pán veľvyslanec. Teda nech sa páči, odpovedzte na toto prvé kolo otázok. I'll, I'll Ďakujem, budem sa snažiť komentovať čo najlepšie vaše otázky a samozrejme E, budem reagovať na e, vaše poradenstvo, respektíve beriem si, ho, e, beriem si z neho poučenie. Pokiaľ ide o tie bojové jednotky, ja mám taký dojem, že pokiaľ ide o politické záväzky, tak je to tu nerovnovážne. Hovorím otvorene o švédskych skúsenostiach my sme e, boli v širšom rámci bojových jednotiek minulý rok. To, e, tento zväz sa volal Severské vojnové jednotky. Bola to výrazná investícia. Nevyužila sa, pretože okolnosti e, sa neukázali vhodné pre jej použitie. My sme do tohoto v záujme použitia investovali, ale nie, nie som si istý, že všetky ďalšie členské krajiny to vnímajú rovnako. Možno, že do týchto vojnových jednotiek e, vložili prvky, ktoré tam e, by nemali byť. o tom treba diskutovať. Nie je to pravidlom, ale treba to diskutovať. Otázka financovania, ktorá má e, celkom silný aspekt spoločných nákladov, aj keď nemáte konkrétne jednotky, ktoré by ste vysielali, aj tak to znamená pre všetkých členov EÚ spoločné náklady a tie náklady nie sú veľké za to, že sa v teréne tieto jednotky nasadzujú a to možno bráni ich rozmiestneniu. Tieto bojové, bojové jednotky majú byť jednotkami rýchleho nasadenia a to môže byť problém, keď e, sa hovorí o sa, sa hovorí o strategickom nedostatku rýchleho vojenského leteckého presunu. Toto platí aj pre NATO mimochodom. Aj tam sú bojové jednotky, ale ich rýchly presun e, do terénu môže byť niekedy problematický pre nedostatok strategických e, leteckých koridorov telemostov, ak chcete. Used when they're there. Maybe we should be... Možno by sme mali byť uh, uh, flexibilnejší. Ma, mali by sme uh, by sme mali mať vždy dvojicu. Jedna časť by používala uh, jednotky na uh, vynútené vojnové jednotky, ako je to v Čade napríklad a možno sme si mohli vybrať časti z jednej z týchto misií a možno by sme mali určitú strategickú rezervu vyčlenenú na ďalšiu operáciu. Tak to dnes nerobíme, ale o tom sa diskutuje, o tom e, sa hovorí, že by to bola cesta budúcnosti. Možno ich nebudeme potrebovať vôbec, ale k tomu sa ešte vrátim v eh, komentároch eh, k EBOP. Situácia vo východnom Kongu bola veľmi zložitá. E, v, ľudia boli veľmi realisticky, realisticky e, ukazovali katastrofickú situáciu. V tej situácii e, tu bol list e, generálneho tajomníka OSN e, po, e, hovoriaci EÚ, aby sme vyslali vojnové jednotky. A to je diskusia, ktorá mala, mala prebiehať. Mnohí boli skeptickejší. Táto problematika sa čiastočne e, dohodla politickou dohodou medzi Kinshasou a Kigali e, k neskoršiemu okamžiku, ale znamenalo to množstvo utrpenia. Netvrdím, že vojnové jednotky by to boli vyriešili, ale v tejto situácii sa to napríklad diskutovalo a vtedy sme my mali pocit, že to treba diskutovať. Prečo sú niektorí e, neochotní? E, je to politický odpor, alebo sú tu iné e, zdroje odporu? K otázke Kene a operácie v Somálsku, tak tu sme s Keňou uzavreli dohodu o, o pomoci policajného spôsobu v rámci boja proti pirátom, v rámci misie Atalanta, pokiaľ ide o útoky na otvorenom mori Prebehali tu diskusie o ľudských právach, pretože aj to je súčasť e, týchto prísľubov, ktoré sme dali Keňanom. Toto treba monitorovať a medzičasom EÚ sa snaží nájsť e, rovnaké dohody aj so Seychellmi a s Tanzániou, aby sme boli v stave súdiť tých, tých pirátov, ktorí sa dostávajú pred súd. A viem, že komisia na druhej strane sa nám použ- snaží pomôcť v keňskom prípade, aby sa zlepšili e, dané možnosti. U Kenia to možno tak neplatí, ale u iných krajín je, sú veľmi e, chabé e, zdroje a, a právne systémy, a vtedy dáva zmysel, aby sme týmto krajinám e, my ako EÚ pomáhali. Pokiaľ ide o EBOP ako takú, snažíme sa ju e, vylepšiť, veríme v ňu, veríme, že e, má svoje opodstatnenie, e, bola úspešná a neviem, ako, ako sa mohlo zapojiť povedzme NATO v Gruzinsku. Nemyslím si, že mohlo zohrávať úniu, e, úlohu v, v iných e, regiónoch. To bol teda len jeden príklad. Mohol som hovoriť viac o Afganistane, ale ja som sa zameral na EBOP, e na EUPOL, 400 členov. Táto misia je veľmi úspeš, úspešná. Nechcem sa s vami o tom sporiť. Bola medzičasom táto misia veľmi vylepšená. Videl som ju e, konať. E, človek, ktorý má pozíciu ministra vnútra, je veľmi schopným v Afganistane. Otázka, či by sme mali byť činnejší na lokálnej úrovni, asi áno, ale je to nelahké. Myslím si, že sa mnohé dá zlepšiť, pokiaľ ide o spoluprácu e, ISAF, NATO, EUPOL, Musíme e, to brať e, prakticky. Nemôžeme príjmať len riešenia čisto politické. Potrebujeme veľmi praktický prístup a to je ďalšia iniciatíva, ktorá zabezpečí, že keď pôjde o EÚ, my by sme mali byť e, tou vítajúcou organizáciou. My, krajiny by mali mať pocit, že sú vítané. Už dnes e, máme podporu zo strany rôznych krajín, v prípade Chorvátska, Turecka, Kanady, ale musíme sa snažiť zabezpečovať, aby sme boli na každodennej báze otvorenými, aby nečlenovia mali dobrý pocit, pocit, že prispievajú. My, Švedsko, nie sme členom NATO a napriek tomu poskytujeme eh, personál pre eh, operácie ISAF. Snažíme sa byť otvorení eh, prispievateľom rôzneho charakteru. K Afganistanu ešte poviem, že je to naozaj naša priorita, výrazná priorita. Myslím, že každá členská krajina EÚ má svoj podiel v bilaterálnej forme. Máme e, formu PRT, rôzne e, zdroje smerujú do Afganistanu. Ide tu aj o problém fragmentácie tejto spolupráce. Myslíme si, že EÚ by mohla zohrávať úlohu pri koordinovanejšom prístupe. Ide o tzv. tzv. E, občianské zapojenie, ako hovoria Američania. Snažíme sa zapájať naše zdroje do kľúčových oblastí, okrem vojenskej zložky. Toto je základná e, diskusia na pôde stretnutí ministrov zahraničných vecí, tak ako v tom bolo minulý týždeň a táto téma sa bude opätovne objavovať pri vytváraní posilneného plánu európskeho nasadenia v Afganistane, Pakistane a vôbec v regióne. Toto e, plánujeme e, z viacerých dôvodov, ktoré som v tej diskusii už dnes spomenul. Pokiaľ ide e, o, o dozor na moriach. Chcem povedať, že e, v tejto oblasti sa mnohé deje. V prípade životného prostredia ako ťažiska, pokiaľ ide o hliadko, hliadkovanie na pobrežiach, o rybolov, o bezpečnosť morí a švedský prípad e, sa, sa napríklad týka spolu, spolupráce v e, pobaltskej oblasti na mori. Máme tu občianskú i vojenskú zložku a je tu rozhodne potenciál zlepšenia na synchronizáciu úsilia. Prečo by sme nemali využívať e, niektoré informácie, ktoré nám poskytuje e, civilná forma pozorovania morského, e, morského prostredia a naopak. Je tu teda množstvo po, veľký potenciál pre takú prierezovú spoluprácu naprieč jednotlivými piliermi. My by sme chceli to pokryť celostne aby e, sa to využilo zmysluplne. Niečo patrí asi do kompetencie EÚ, niečo je e, snáď e, regionálna zložka. Mne sa zdá, že je tu ešte vždy veľa priestoru na zlepšenie. Snáď sa vám budem môcť v decembri k tomu vrátiť a povedať vám viac. Analýza Janela snáď povie viac o jej oblasti, pokiaľ ide o zmluvu o nešírení zbraní. Americká vláda sa zaviazala, že bude e, ratifikovať e, dohovor. E, je to európska politika. Ak sa Američania pridajú k našej, našemu dohovoru, tak tu bude transatlantická spolupráca. Ak sa to udeje, budeme mať lepšiu klímu v oblasti nešírenia zbraní. Ale Annalisa Janela tu bude asi e, povolanejšia na vysvetlenie tejto oblasti. Ďakujem. Vyslanec, ďakujem. Teraz máme šesť ešte rečníkov, ktorí zostávajú. Poprosím aby ste boli struční, pretože náš dnešný program je nabitý, aby sme mohli mať naozaj občasnú výmenu názorov. No a teraz nech sa páči pán Kirilov. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne s mojim kolegom, pánovi Jeffrey Van Ordenom e, som sledoval situáciu v Afganistane. Niektorí kolegovia tiež vyjadrili svoje obavy. Nedávno som čítal, že je, bol tu vážny pokus revidovať situáciu aj zo strany e, amerických partnerov sú tu dva postoje. Jedna sa snaží pokračovať, jeden z tých postojov je za pokračovanie a skombinovanie s niektorými civilnými projektami. E, tí ďalší sú za revíziu a zdôraznenie skôr tých školení a budovanie zdrojov. Ja osobne si myslím, že že už Eh, hlavne z toho britského pohľadu, eh, eh, je snaha o zmenu. Snažíme sa skôr o budovanie tej civilnej oblasti, ale ja osobne si myslím, že toto obyvateľstvo mm, mm, sa neznesie mm, tú zahraničnú prítomnosť dlhodobo. A teda na začiatok treba povedať, že tie zahraničné zložky alebo americké zložky neboli veľmi načene uvítané. E, Taliban nie je považovaný za skutočného nepriateľa zo strany obyvateľstva. Teraz sme v inej situácii a som si istý, že by sme mali vynaložiť oveľa väčšiu intelektuálnu snahu, pretože z môjho pohľadu by sme sa mohli, by sme mohli vyvinúť snahu v mnohých oblastiach, ale mm, naša kultúra, naše náboženstvo je iné, takže nestretne sa to zrejme s pochopením. No a druhá vec, Ku Kosovu, pán veľvyslanec, správne ste povedali, že sú tu určité problémy a máme dobrú diskusiu. Uh, Mali sme dobrú diskusiu s pánom Petrom Fejcom. E, všimol som si, že ste povedali, že teraz sme v popredí. Vzhľadom na to, že sú tu je tu obrovský rozmer organizovaného zločinu, to sa veľmi ťažko zastaví. Chápem, že to popredie je to, že Eulex sa snaží napredovať a čo teraz e, tu bude. Bude tu také hnutie za seba určenie. Oni už napadli Eulex a neviem, či Neviem, či toto sú zástupcovia obyvateľstva, nie som si tým istý. Sú to proste gangstri, ktorí sú spojení s vysokými politikmi, kde už sú určité výsledky týchto krokov a snažia sa o boj. Ja som si istý, že budú veľmi efektívni. Možno, že preto som bol toho názoru, že toto nebol ten správny moment udeliť alebo mm, priznať Kosovu nezávislý štatút. Uh, Samozrejme, že by sme mali využívať náš vplyv e, v tejto oblasti, snažiť sa o iné riešenia, ale teraz proste sme tu, tak e, mali by sme mať na zreteli, že nemôžeme byť príliš veľkými optimistami. Veci sa môžu e, zhoršiť a môžeme sa dostať do vážnych problémov. Len na ilustráciu tu boli niektoré... Trying to do terrorism. Boli nejakí nemeckí občania odsudení za e, teroristickú činnosť, takže mm, podobné veci. Nebude to proste jednoduché. Toto je príkladom toho, že to jednoduché nebudem. Ďakujem, poprosím vás, aby ste boli struční. Nebudeme dnes hovoriť o spochybnení nezávislosti Kosova, pretože všetci e, musia dostať e, priestor, aby sme zabezpečili skutočnú výmenu názorov s pánom veľvyslancom. Pán Golty, nech sa páči. Ďakujem. Budem veľmi stručný. Vy ste už zodpovedali na väčšinu tých bodov, ktoré som si poznačil. Ja súhlasím s pozitívnym hodnotením, ktoré vlastne v tejto oblasti ste urobili po prvých desiatich dňoch. Chcem v prvom rade hovoriť o jednom aspekte, ktorý mal byť spomenutý ešte predtým. Spoločná bezpečnostná e, politika, obranná politika už mala byť rozpracovaná, ale teraz ako keby sme prežívali nejakú krízu jej rastu. Nazdávam sa, že nástroje, ktoré nám umožňujú zhromažďovať informácie, vytvárať stratégiu a vlastne e, takisto e, E, robiť dohľad nad týmito operáciami, tak vlastne toto všetko by nám malo umožniť odpovedať, že čo robí e, čo sa robí v oblasti spoločnej obranej politiky, akým spôsobom ju možno posilniť. Mám na mysli konkrétne veci. Napríklad reflexia, e, ktorá v súčasnosti prechádza si cen ohľadne hrozby rozšírenia jadrových zbraní E, reflexie, úvahy Sicen by mali byť prvkom, ktorý by umožnil prehlbiť e, túto kapitolu počas švedského predsedníctva a mohli by sme to adekvátnym spôsobom využívať. Pán Zemke. I ja by som navrhovala, aby sme rešpektovali výzvu predsedu a teda preto sa obmedzím len na jednu otázku a na jeden malý komentár. Začnem komentárom. Ako dobre, že švédske predsedníctvo sa rozhodlo e, pozrieť sa, ako fungujú tieto bojové skupiny. Nie je nič horšie v zmysle bezpečnosti, ako robiť len niečo navonok keď hovoríme o bojových skupinách, zdá sa, že všetko je e, tak len veľmi navonok. E, krajiny navonok tieto skupiny podporujú a robia to všetko dobrovoľne a v dobrovoľnom e, duchu, ale dnes tu nemáme ani jeden príklad, ani jeden pozitívny príklad participácie týchto skupín. Takže by sme mali niečo urobiť, mali by sme sa rozhodnúť, že buď tieto skupiny chceme, alebo teda treba niečo zmeniť a skonči, skoncovať s tým. To je moja pripomienka. A teraz otázka, ktorá sa týka nasledovnej situácie. E, prežívame v Európskom parlamente také špecifické okamihy, pracujeme a pritom rozpočet na roku 2010 už tradične obsahuje aj sumy na spoločné aktivity v oblasti bezpečnosti. Pán veľvyslanec, moja otázka je takáto. E, rozanalizovali ste už návrh rozpočtu a aké je vaše hodnotenie? Vary bude mať predsedníctvo nejaký návrh alebo nejaký bod, o ktorom by tu pred parlamentom ste chceli hovoriť? Ďakujem. Monsieur Mavro Pán Nikolás. Ďakujem pánovi Skochovi za jeho prezentáciu. E, pokiaľ ide o spoločnú obrannú politiku, tak je naozaj veľmi dôležité, aby v celom svete e, brali do úvahy to, že naše operácie sú efektívne, že vedú k mieru a že navyše i tieto misie prebiehajú korektne a efektívne, účinne. Tieto skupiny rýchleho nasadenia sú skupinom, skupinami, ktoré treba analyzovať. Už pred mnohými rokmi sme o týchto bojových jednotkách hovorili. A myslím si, že dnes tieto skupiny už sú veľmi početné a napriek tomu sa nepoužívajú Navyše, každá krajina má právo veta v tejto oblasti, e, konkrétne v oblasti týchto bojových jednotiek. A teraz druhý bod. E, námorný dohľad. Myslím si, že spoločná obranná politika otvára rozličné polia aktivity, napríklad aj v oblasti námornej bezpečnosti. Myslím si, že by sme tu mali pokročiť dopredu. Možno, že v tomto sektore sa neurobilo veľa vecí, ale možno, že by bolo vhodné, aby sme urobili krok dopredu teraz počas švedského predsedníctva. A posledný bod. Myslím si, že spoločná e, obrana je veľmi dôležitý bod, pretože keď e, chceme spolupracovať na e, spoločnej obrane, môžeme vytvoriť lepšiu zahraničnú politiku a z toho bude mať užitok celá EÚ. Pán Howitt. Ďakujem pekne, pán predseda. E, misie EBOP v Bosne Hercegoviny a EDRC e a v